Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Ich erkläre die am 10. September 2015 Vyhlasujem eh, prerušenú eh, schôdzu za eh, znova otvorenú protokoly a prijaté texty z 10. 9. 15 sú k dispozícii. Sú k tomu nejaké námietky?